guten Abend. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer Sitzung des Haushaltskontrollausschusses. Dobrý večer, vítam vás na schôdzi nášho výboru. Dobrý večer, vítam vás na schôdzi pre rozpočet. Toto zasadnutie, táto schôdza je vysielaná na webe. Dnes budeme hovoriť o projekte ITER, preto by som srdečne chcela príslušného komisára pana Kanectu e, privítať. Srdečne vás vítam, tešíme sa, že môžeme diskutovať a máme príležitosť a videli sme v správe o udelení absolutória je, že neustále tu existujú problémy s termínmi, s prekročením nákladov a podobne ako i pokiaľ ide o služby, o operatívnych výkonoch. Rada by som e, prispomenula, že správa o udelení absolutória v roku 2013 predpokladala o 6,6 miliard eur navýšenie v porovnaní s rokom 2008. Toto bolo schválené. Táto suma je, je dvojnásobná v porovnaní s pôvodným návrhom 290 miliónov v novembri 2013 a Chceli by sme vedieť, ako tento projekt ITER, ako to s ním vyzerá. Vtedy nám komisia nás informovala, že nová organizácia ITERu sa má zrealizovať a radi by sme mhm. tiež uh, hovorili o tejto novej organizácii. V súčasnosti zodpovednosť prešla na vás, pán komisár, a preto dostanete i slovo, aby ste nám popísali najnovší vývoj. Srdečne by som chcela tiež privítať členov IT pre výboru, pre priemysel, ktorí boli pozvaní na túto schôdzu. Nech sa páči, pán komisár, máte slovo a ďakujeme, že ste prišli. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďakujem pekne, žena pani predsednička, e, vážení členovia. Je pre mňa veľkou cťou, že tu môžem byť a hovoriť o tomto projekte, o najnovšom vývoji. Ako ste viete, tento projekt sa snaží ukázať funk- funkčnosť e, tejto energie, jatrovej syntózy a pri súčasnej situácii klimatickej zmene a pri vystavení Európskej únie geopolitickým e, rizikám. Jadrová syntéza sa snáva, stáva dôležitým zdrojom pre Európu z hľadiska udržateľného energetického mixu. Pokiaľ bude syntéza úspešná, tak môže zohrávať kľúčovú úlohu i pokiaľ ide o emisie Úspech ITERu a tohto projektu eh, je spojený s rozvojom Európskej agendy a ja sa zamerám na nasledovné body. V prvom rade kontext projektu, po druhé ITER a vývoj a po tretie výzvy, ktorým ITER čelí z hľadiska načasovania, pretože pre eh, ďalej výhody ITERu a pokrok, ku ktorému došlo. Dovolte mi začať s kontextom najnovšieho vývoja. Jeho výstavba na juhu Francúzska, ako i pri Barcelone sú základným e, krokom pre ďalší rozvoj. Význam, význam ITERu je spojený s finančnou podporou viacerých medzinárodných partnerov a subjektov z EÚ, Japonska, Číny, Indie, Južnej Korei a Ruska. Kolektívne prvé komponenty strojov sa vyrábajú vo svete. Všetky tieto komponenty musia zodpovedať špecifikáciám a dizajnu. Ako všetci vieme, pri také, takýchto veľkých medzinárodných projektoch vždy existujú isté rizika, pokiaľ ide o vývoj, manažment nákladov a harmonogram. Tieto problémy treba prekonať. K tomu prichádza i pri veľkých vedeckých pr- projektoch, a komisia si dobre uvedomuje, že pri ITER e, toto riziko tiež existuje, najmä v súvislosti s tým, ako partnerstvo bolo založené e, v rámci projektu ITER. I keď ITER je komplexný z hľadiska manažmentu, tento projekt e, zabezpečuje, aby Európa sa podielala na, na vývoji jadrovej syntézy. Vďaka tomuto projektu Európskej spoločnosti boli zapojené do všetkých krokov výstavby a profitujú z novej technológie. Finalizácia ITERu bola kľúčovým motorom pri rozvoji tejto oblasti, avšak nedostatok, nedostatočný dizajn musíme, vyspelosť tohto dizajnu musíme ďalej riešiť. Je to len na úrovni 70 pre budovy a asi 50 pre všetky ďalšie komponenty ITERu. Integrácia všetkých týchto komponentov, ktorú dodajú jednotlivé strany, budú nasledujúcou kľúčovou výzvou pre tento projekt. ITER e, sa aktívne snaží upraviť svoju štruktúru, aby zvládol e, túto nasledovnú fázu a postupne robí potrebné zmeny, aby sa opäť dostal na správnu cestu tento projekt smerom k úspechu. Ja zo svojej strany sa budem usilovať zabezpečiť, aby sa všetko dostalo na správnu cestu a manažment e, dobrým spôsobom pokračoval. Ďalej budem hovoriť o vývoji ITERu, o kedy som v lete prevzal e, tento materiál, jeden z, jedna z mojich priorít bola, aby som prichádzal do parlamentu a hovoril o pokroje, pokroku tohto projektu. V roku 2015 sa zaviazal ITER, že zlepší svoj výkon, pokiaľ ide o medzinárodnú európsku úrovnu. Na medzinárodnej úrovni najdôležitejšia zmena bola menovania, no, menovanie nového generálneho riaditeľa, doktora Bernarda Bigo, ktorý bol uh, predchádzajúci predseda uh, jadrovej eh, komisie vo Francúzsku eh, bude viesť tento projekt. Pán Bigo prezentoval akčný plán, ktorý obsahuje jednotlivé kroky obnovu a obnovu manažmentu ITERu. Vývoj hlavných prvkov tohto akčného plánu pokračuje. Jeden z tých najdôležitejších prvkov bol za, založený exekutívna rada, ktorá má lepšie zabezpečiť organizáciu a e, vnútroštátne agentúry. Táto nová rada bude príjmať všetky rozhodnutia o dizajne, o harmonograme, o komponentoch, ako i bude príjmať e, rozhodnutia. Podľa mňa sú to veľmi pozitívne zmeny a mm, poučili sa na základe chyb z minulosti. Prišlo k vytvoreniu fandu, ktorý bude pokrývať e, náklady, harmonogram, a zatiaľ je predčasné o tom podrobne hovoriť, no chcem, aby tento parlament skutočne bol informovaný o všetkých aspektoch tohto akčného plánu e, vo vývoji. A za, e, treba povedať, že pán Bigo má veľmi dobré chápanie významu Európskej únie v rámci tohto projektu a našich konkrétnych potrieb. Je dôležité byť otvorený a konštruktívny na európskej úrovni. V decembri 2014 riaditeľ Európskej e, agentúry Fusion for Energy zo svojej pozície sa stiahol. V roku 2015 riadiaca rada e, menovala pána Biara Basiho a prijala akčný plán, aby sa zosúladila práca tejto vnútroštátnej agentúry s organizáciou ITRE. Pán Barabaš e, dôležite, dôležitým spôsobom prispel No pred letom sa stalo zrejme, že musíme završiť manažerskú štruktúru Fusion for Energy čo najskôr. Z tohto dôvodu sme pracovali v lete, aby sme urýchlili výberový proces a som veľmi rád, že môžem povedať dnes, že pán John Swimmer z e, Nemecka je novým riaditeľom spoločného podniku po rozhodnutí e, vlády a rady pre jadrovú syntézu 6. oktobra. Prišiel s priemyselnými technologickými skúsenosťami z projektov a prinesie e, najmä biznis expertízu do tohto projektu. Som si istý, že bude veľmi rád spolupracovať s týmto výborom a viesť otvorený a úprimný dialog, keďže komisia to veľmi uh, úzko sleduje, je to, spolo, je to uh, súčasťou tohto uh, spoločného podniku. Ja urobím maximum preto, aby tento spoločný podnik mohol všetky odporúčania splniť a pred eh, droh, dvor auditorov predložiť všetky príslušné dokumenty. My uh, sme prijali záväzok, že budeme uh, sa snažiť presadzovať agendu presadzovania zmien a európske členské štáty budú tiež musieť urobiť svoju časť. Našim cieľom je zabezpečiť, aby organizácia ITER a Fusion for Energy pracovali eh, najlepším integrovaným spôsobom smerom k úspechu tohto projektu. Dovolte by som sa venoval eh, výz, vý, eh, výzvom z hľadiska harmonogramu a nákladov. Keď som sa ujal tejto veci, som bol prekvapený, že nový rozpočet a harmonogram bol schválený v roku 2010 sa nahromadili ďalšie sklzy a preto som sa stretol s rediteľom doktorom Bigotom a vyzval ho, aby predložil realistický rozpočet a harmonogram do konca tohto roku. Pravdepodobne v rade ITER sa to e, posledí v novembri 2015 a e, sa stanoví realistický termín ukončenia e, výstavby a sa prehodnotia náklady. Budeme o tom informovať parlament a radu to čím skôr. Ďalej sa bude analyzovať e, e, dopady na náklady a príspevky a potom sa vypracuje nový základný, nová základná čara, rozsah a rozpočet na základe realistických odvodov. Môžem vás ubezpečiť, že európsky príspevok v rámci súčasného viacročného rámca sa bude e, rešpektovať a sa dodržia e, limity, e, ktoré sú stanovené. Počas ostatných rokov projekt sa stretol s viacerými problémami. E, Dobehame to a chceme to dostať na správnu koľaj, splniť všetky záväzky a samozrejme to neurobíme zo dňa na deň. A to si vyžaduje úsilie všetkých inštitúcií a komisie ráta s vašou podporou. Silná politická podpora bude potrebná, aby sme e, dokázali e, ozdraviť tento projekt. Vyzývam vás, e, aby ste podporili toto úsilie, pretože úspech celého sveta závisí od úspechu tohto projektu. Treba hovoriť aj o prínosoch projektu ITER. Nejde iba o zložitý technický projekt z hľadiska vývoja, riadenia, nákladov a harmonogramu. Je to inovačná iniciatíva, ktorá má obrovské prínosy pre celý svet, najmä pre eh, eh, malé a stredné podniky, ktoré vyrábajú potrebné zložky pre tento projektu. Vďaka projektu ITER eh, vytvorili sa viaceré vedľajšie projekty, ktoré majú pozitívny vplyv na letectvo a ďalšie odvetvie Vplyv e, projektu ITER na ďalšie odvetvia je veľmi rozsiahlý e, i veľmi hmatateľný. Je pozitívny dopad na medzinárodnú výmenu know-how, na rozvoj ľudského kapitálu, e, vysoko kvalifikovaných pracovných miest. V súčasnosti viac ako 3 miliardy eur sa vyčlenili na Fusion for Energy. Domnievame sa, že vďaka obstarávaniu vysoko E, technologické spoločnosti e, prispejú e, svojou mierou. Navyše 100 miliónov eur sa vyčlenilo na výskum v európskych laboratóriách. Vďaka týmto zmluvám sa vytvára hospodársky rast a zamestnanstvo v Európe. Vďaka výskumu spojenému s realizáciou projektu ITER Európa bude mať ekonomické priemyselné E, e, e, prínosy spojené s budovaním prvej generácie nových elektrární. Chcel by som záverom povedať, pani predsednička prosí rečníka, aby trošku spomalil. Chcel by som záverom povedať a ubezpečiť vás, že napriek všetkým problémom sa podarilo dosiahnuť značný pokrok počas uplynulých niekoľkých rokov. Treba poznamenať, že v septembri roku 2015 sa ukončila eh, príslušná budova a koncom roku 19, 1917 sa začnú dodávať komponenty. Vysokovoltový eh, eh, transformátor sa začal budovať začiatkom tohto roku. Je to symbol zložitého procesu riadenia procesu projektu ITER a medzinárodnej spolupráce bude podľa mňa užitočná, aby ste mohli na vlastné eh, oči sa oboznámiť s týmto projektom a preto plánujem za vaše podpory, pani predsednička, zorganizovať návštevu eh, eh, projektu ITER pre delegáciu Európskeho parlamentu. Urobím to čím skôr. Dúfam, že mnohí z vás budete môcť sa zúčastniť a prejaviť vašu podporu, podporu e, e, vedcom a inžinierom, ktoré e, pripravujú energetickú bezpečnosť v budúcnosti. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Ďakujem za ten, toto úvodné slovo. V roku 2008 sme navštívili tento projekt v mene výboru pre rozpočet a kontrolu rozpočtovú kontrolu, videli sme obrovský výkop a som rada, že to sa niečím naplnilo. Nebudeme sa vyjadrovať e, ohľadom mm, toho, či je to potrebné, lebo nie Európska únia sa tak e, e, rozhodla, ale nás zaujíma, ako sa to robia a sme trošku znepokojení, keď hovoríte, že rada pre ITER v novembri sa e, e, rozhodne. Chcela by som e, viac sa tom vedieť, ako chcete zaistiť, zaistiť že ITER sa bude uberať správnejšou cestu ako doteraz. Domnievame sa, že je dobre, keď ľudia si vymieňajú um, informácie, názory, ale po uplynutí dvoch rokov zase vidíme, že problém pretrváva bolo by dobre vedieť, eh, čo sa zmenilo po štruktúranej eh, stránke a čo sa urobí, aby sa to zlepšilo. Takže ďakujem eh, pekne za odpoveď. No, I, I think... Nie, myslím si, že E, musíme robiť e, dve dôležité rozhodnutia. E, musíme zmeniť manažment na jednom a na druhom mieste a medzinárodne, na medzinárodnej úrovni a musíme lepšie zabezpečiť integráciu. To je nové hľadisko. To, ako teraz vytvárame koordinačné mechanizmy. Tu, ako spolupracujeme s výkonnou projektovou rádou a prvýkrát máme e, tam integrovaných sedem e, agentúr. V minulosti to nebolo také jednoznačné. Chýbal e, koordinovaný prístup siedmých subjektov. Išlo o dvojstrannú spoluprácu, ale všetci zainteresovaní nemali celkový prehľad. Takže máme teraz e, výkonnú projektovú komisiu a integrovali sme e, jednotlivé projekty. Máme e, spoločnú činnosť pre výstavbu budov a pre vákuové nádrže. Čiže meníme samotný spôsob práce a zároveň pripravíme nový akčný plán s novým harmonogramom a novými nákladmi. Čiže zefektívňujeme riadenie a chceme získať presnú predstavu o tom, kam sme sa dostali a takisto e, pripraviť e, opatrenia pre radu ITER, e, aby pripravili nový cestovný plán a budeme mať potom jasnú predstavu Nechceme mať nové preťahy, e, prekročenie rozpočtu, nedostatočnú komunikáciu, nepochopenie medzi jednotlivými subjektmi. E, nechceme, aby e, pokulhávala spolupráca medzi týmito siedmimi agentúrami. A v súčasnosti vedúci pracovníci majú obrovské manažerské skúsenosti v minulosti sme e, mali e, určité problémy v tomto smere. Domnievam sa, pani predsednička, že tu sa nám podarilo dosiahnuť určitý pokrok, budeme na tom stavať ďalej a komisia e, je odhodlaná veľmi pozorne sledovať, ako sa to prejaví v teréne. Chápem vaše znepokojenie, pretože minulé skúsenosti nie sú pozitívne, ale zavadzame nové zmeny v našu činnosť a domnievam sa, že z dlhodobého hľadiska to bude pozitívne. A rozhodnutie ohľadom nového akčného plánu e, e, súvisí s tým, aby sme nemali ďalej prekročenie rozpočtu, aby sme zabezpečili koordinačné mechanizmy. A to je všetko mimoriadne pozitívne. Rada ITER 18. Eh, 19. novembra by mala schváliť akčný plán s odhadmi eh, úspor nákladov. Komisia to všetko bude analyzovať a samozrejme eh, poskytne všetky informácie v náležitom čase aj parlamentu, aj vášmu výboru a budete môcť vyhodnotiť, ako si počína nové vedenie, aké má plány do budúcnosti a Nový fond eh, by mal eh, si vedieť poradiť s prípadným navýšením nákladov do budúcnosti. Totiž všetky tieto náklady bude eh, splácať samotná organizácia. Musíme poznať všetky podrobnosti, ako to bude fungovať do budúcnosti. Čiže po 18. 19. novembri budeme v stave poskytnúť parlamentu novšie informácie. A budeme mať aj novú predstavu. Optimizmus je pekná vec, nechceme vám ho brať, naopak chceme vás podporiť, ale bolo by fajn, keby ste nám povedali, aké konkrétne opatrenia v podstate spôsobuje tento optimizmus. Hovorili ste o 6,6 miliard eur je to, hovoríte, že je to dostačujúce, ale to dostačujúce na to, aby sme dosiahli to, čo naozaj chceme dosiahnuť? Pretože e, tie peniaze utratiť a zároveň sa nikam nedopracovať, tak to nie je úplne um, to, čo si predstavujeme. Takže s čím počítate? Ako to bude pokračovať ďalej? Ako, si musíme počítať my? A s akými ďalšími možno finančnými požiadavkami? Takže to je treba ešte prediskutovať. No ďalej. Tu máme otázku Fusion for Energy. A bude to sídliť v Španielsku. Ako to vyzerá s priestormi? E, španielská vláda ponúkla novú budovu. A dohoda teda konkrétna, ktoré sa mohlo dospäť v oktobri, už sa k nej dospelo. Potom v správe z roku 2013 sme žiadali o správu o oficiálnom stanovisku všetkých zúčastnených strán. A mňa by zaujímalo, či takáto, takýto dokument už je k dispozícii. Japonsko, Korea, Rusko, Čína, EU a USA. Ako vyzerá teraz stanovisko týchto aktérov a taktiež Európskej komisie. Ďalej, nás troch, na, máme tu príspevky zo strany členských štátov 2,2 miliardy eur. Trošku to v nás budzuje obavy. Tie peniaze ešte nie sú zozbierané, takže ako to komisia plánuje urobiť, pretože v podstate 14 členských štátov ešte nezaplatilo. Ďalej, e, nie všetky dokumenty sú k dispozícii na vašej webovej stránke to by sa mohol doplniť. My budeme v stredu hlasovať o rozpočtu rok 2016 pre túto agentúru. Máme tam bod 20, kde sa v uznesení žiada o, žiadame o transparentnosť. No a tu chceme vytvoriť taký mechanizmus eh, skladania účtov zodpovednosti, aby sme mali lepšiu predstavu, kam presne putujú tie finančné prostriedky. Takže prosím, keby ste sa ešte k tomuto mohli vyjadriť, vopred ďakujem. No, all, i, i, i... Takže predovšetkým je jasné, že hneď čo sa predstaví nový akčný plán s novými odhadmi Rade ITER, tak potom toto spustiť diskusiu, pretože určite samozrejme v budúcnosti dôjde k nárastu nákladov, takže to, tieto náklady je treba niesť, teda je to treba rozložiť medzi jednotlivé strany. Nebude to krátka diskusia, naopak. A určite budeme informovať parlament o všetkých detailoch. Žiadate transparentnosť. Ja rozhodne podporujem transparentnosť, najvyššiu, čo najväčšiu mieru transparentnosti. Nemáme čo skrývať, určite musíme rešpektovať pravidlá našich finančných nariadení, musíme zaručiť transparentnosť, rozhodne. Taktiež sa pýtate, čo ďalej, aké sú naše plány eh, v marci 2000. 2015 sme mali teda ponuku ohľadom trvalého, trvalých priestorov na naše sídlo. Je treba len si overiť, či tie priestory sú vhodné. Pretože sú tam určité kritéria, ktoré budú musieť byť splnené. Momentálne máme dva simultánne súčasne prebiehajúce postupy. Prvé je treba nájsť správne priestory, teda s to správnou rozlohou a potom vyriešiť tie administratívne problémy v súvislosti s personálom, niekedy to tiež obťažné, ale taktiež musíme lepšie integrovať všetky aktivity do súčasných aktivít, alebo tie nové do tých starých. A naše rozhodnutie prijať tú španielskú ponuku a presťahovať si to do Barcelóny, to teda už sa stalo, no a potom, čo zoženieme všetok personál, tak ten transfer prebehne. Hľadáme nového riaditeľa, ten to všetko potom e, za, ďalej zariadi. Ale dobre, najprv sa musí preskúmať, prestavať tá budova a potom ďalej budeme postupovať, budeme podporovať spoluprácu medzi týmito dvomi orgánmi. V minulosti to bol trochu problém, nedostatočná integrácia, koordinácia, dochádzal tam časovým skozom, narastali náklady. Takže pán Marinesko, spravodajca z roku 2016, zostala slovo. Ďakujem. Pán komisár, ďakujem za vašu prezentáciu a predovšetkým za váš optimizmus. Nuž ale viete, keď si prečítate prvú časť akčného plánu nového manažera, tak si tam prečítate, že za posledných rok, pár rokov tam bolo veľa problémov. Skutočne veľa problémov. Akčný plán spôsobuje, prináša veľkú zmenu v manažmente, v správe. Je to skutočne obrovská zmena. A my ste povedali, že už tá výkonná projektová rada alebo už funguje, no to je jedna vec, ale mňa by zaujímalo, ako vy hodnotíte implementáciu tohto akčného plánu, pretože bol predstavený v marci. No a teraz máme 12 rokov, na to, 12 mesiacov na to, aby bol implement, plne implementovaný. Takže ako to zatiaľ hodnotíte? Pretože napriek tomu, že v tom akčnom pláne pre Fusion złości co do jego wdrażania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 plán, ktorý už medzi tým bude prediskutovaný s partnermi, alebo sa tam začne ďalšie obdobie, kedy sa bude získavať zase súhlas všetkých partnerov až potom začne skutočná práca. Takže ako dlho ešte bude trvať, kým tento nový akčný plán, ktorý e, bude predstavený v novembri, tak kým vlastne bude spustený, pretože my očakávame konkrétne a reálne kroky. Pán komisár. let's see, eh, the, the Dobre, nuž akčný plán pána Bigota, ako viete, je dôležitý. Pretože máme určité postupy, a taktiež máme nový management, takže uvidíme, ako bude ten nový tým fungovať. Skutočne tam došlo k určitým dosť veľkým zmenám. A je tam teda nový človek, ktorý tam teraz nastúpil a vykonáva tam veľké zmeny. Takže potrebujeme čas. Uvidíme, ako to pôjde. No a tam pán Bigo, tam je to trochu komplikované. Takže najprv musíme aj ju lepšie integrovať s tým siedmým domácim agentúram. Potom je treba vykonať tie zmeny v rámci financovania. Takže to sú hlavné zmeny a to je taká dosť veľká zmena, o ktorej som hovoril. A, no a potom, keď sa to rade predloží, tak potom ako partnery zareagujú. Ja si myslím, že tá diskusia bude trvať aspoň rok. Ubehne rok od schválenia alebo od prezentácie plánu do schválenia plánu. Ja som optimistický, ale je to obrovská zmena, takže určite to príde aj ruka v ruke s ďalšími dotočnými nákladmi, ale musíme byť flexibilní, prídu nové harmonogramy a je ťažké sa dohodnúť napríklad za tri mesiace. Predstavte si, že v Európskom parlamente máte nejakú, obro, nejaký obrovský legislatívny plán, nejakú novú legislatívu. Je tam obrovská zmena a každý sa musí k tomu vyjadriť. A, takže ja si myslím, že určite to nebude nejaký rýchly postup trojmesačný. To ma veľmi prekvapilo, napriek tomu, že pán Vigo je veľmi schopný človek, tak si nemyslím, že to všetko odsúhlasí v rámci nejakého zrychleného postupu. Na druhej strane komisia musí to všetko analyzovať, celý ten plán. Taktiež pošleme parlamentu príslušné informácie. Bude to veľa práce. Som ten optimista ale myslím si, že teraz je treba postupovať realisticky a nie si klamať a snažiť sa niečo nevidieť a povedať si, no teraz máme toto. Musí prebehnúť politická diskusia všade, aj v rámci Európskeho parlamentu, aj v USA, v Rusku, všade, pretože to je obrovitánsky projekt. A tie zmeny sú skutočne veľké. Takže tie štruktúry budú operatívnejšie, musíme pracovať na integrácii agentúr. Takže áno, som optimistický do budúcnosti, pretože si myslím, že teraz sme zistili, v čom spočívajú problémy a začíname to riešiť. Všetky tie problémy. Všetky všetkých riešime naraz ale som si istý, že prebehla riadna analýza a odpovede boli predložené. A mňa veľmi, ja sa veľmi teším na tú návštevu konkrétnu, pretože tam uvidím konkrétne príklady, uvidíme, ako to prebiehalo, aké boli problémy na začiatku, aké tam boli sklzy, aké chyby sa urobili. Myslím si, že tam priamo na mieste dostaneme dobré príklady toho, čo sa stalo v minulosti, aby sme mohli tie chyby do budúcnosti napraviť. Takže nie som veľký, príliš veľký pesimista alebo optimista. Rozhodne si myslím, že postupujeme realisticky. Áno, to už nám slúbili dvakrát. Ale ja som tu nový berem svoj úrad veľmi zodpovedne. Keď mi pán Juncker povedal, že som toto portfólium, tak som vedel, že je to veľká víza, pretože ja som sledoval všetky vaše správy a všetky stiažnosti parlamentu a boli to veľké stiažnosti. Ďalej kolega Šoltes. Ďakujem pekne, pani predsednička, za slovo. Dvor auditorov vyjadril vážne obavy, pokiaľ ide o budúcnosť projektu a implementáciu tohto projektu, takže je skutočne veľmi závažné, že rozpočet pre tento projekt od roku 2006 do minulého roku sa navýšil e, viac ako trojnásobne. Takže myslím si, že môžeme byť skeptickejší, nielen pokiaľ ide o rozpočet, ale najmä v súvislosti s fázou plánovania. A myslím, že je to trošku problematické, keď všetko je založené len na jednej osobe, teda na riaditeľovi. Teraz, keď máme nového riaditeľa, tak dúfame, že sa situácia zlepší smerom zmení smerom k zlepšeniu, ale aké druhý zárok máme, že komisia nám predloží nový akčný plán, ktorý bude realistickejší, ako tomu bolo doposiaľ. Čo si myslíte, by ste nám mohli povedať, ako byť nielen optimistickejší, ale i realistickejší? Ďakujem. Pán komisár? Zo strany komisie tiež budeme analyzovať akčný plán, čiže prvá vec, ktorú musíme urobiť je, keď sa finálna verzia predloží, tak my urobíme si vlastnú analýzu. Čo vám môžem povedať teraz je, že čo, o čo som požiadal pána Bigota a nového nemeckého riaditeľa. Požiadal som ich, aby boli realistickí aby sme urobili čo najpodrobnejšiu analýzu toho, kde sme v súčasnosti, aké sú problémy. Je pravda, že je to mimoriadne komplexný projekt. To nie je ako výstavba nejakej priehrady, na ktorú musíte urobiť nejaké geologické prieskumy a plus minus 5%. Tu skutočne treba urobiť design elementov, ktoré e, sú to veci, ktoré sa predtým nerobili a každej jednej časti, a každá jedna časť projektu je mimoriadne komplexná. V súčasnosti sme na úrovni projektu asi 70%, čo je veľmi pozitívne, pretože je to projekt, ktorého dizajn sa vyvíjal a teraz už minimálne sme na úrovni e, dosiahnutia 70% toho, čo budem potrebovať v budúcnosti. No keď som prvýkrát hovoril s pánom Bigotom, povedal som mu, chcem mať jasný obraz, pretože parlament si žiada jasný obraz o danej situácii a dôverujem pánu Bigotovi, že predloží akčný plán, ktorý bude obsahovať presný harmonogram a presný odhad nákladov projektu. Samozrejme, ten obraz sa nám zrejme páčiť nebude. Boli by sme radšej, ak by sme sa mohli držať pôvodného rozpočtu. No vidíme, že ten pôvodný harmonogram e, nie je reálny a že prostriedky, ktoré to bude stať, budú vyššie. Na úrov, európskej úrovni do roku 2020 ne, nebude to veľký problém, pretože môžeme e, na základe súčasného viacročného finančného rámca fungovať tomto projektu možno po roku 2020 v rámci novej finančnej perspektívy e, to bude prebiehať diskusia s rozpočtovými orgánmi, keď uvidíme nový akčný plán a budú sa musieť prijať príslušné rozhodnutia. Ale som presvedčený o tom a chápem, že je tu istá miera nedôvery v parlamente, keďže tá predchádzajúca skúsenosť nebola pozitívna. Naražali sme na problémy, No myslím, že sme zaviedli skutočne adekvátne zmeny. Komisia prehodnocuje dohľad nad projektom ITER a spoločný podnik, ak by sme presadzovali efektívny a účinný projekt a hlavne implementáciu tohto projektu a naše úsilie budeme vynakladať i v budúcnosti, najmä prostredníctvom aktívnej účasti na štruktúrach riadenia a monitoringu e, naplňania e, odporúčaní FMOI ako i e, sledovanie nákladov, e, manažmentu a monitorovanie implementácie a všetkých krokov. Áno, to, čo vám chcem povedať, je, že budeme naďalej všetko úsilie vynakladať v dohľade nad týmto projektom ITER budúcnosti. DG Energy, ako ja, ako komisár, e, sme dôležitou súčasťou e, tohto postupu a budeme plne participovať. V minulosti bolo isté komplikovanie rozdelenie právomoci. V súčasnosti máme jasný obraz o tom, čo by sme mali robiť pri manažovaní projektu tohto druhu a berieme to skutočne veľmi vážne a chceme veľmi aktívne participovať v štruktúre riadenia. Chceme monitorovať celú implementáciu kritických odporúčaní auditu FRI ako i v e, optimalizáciu nákladov a postupov. Čiže komisia bude veľmi aktívne participovať pri monitoringu tohto procesu. Samozrejme, máme tu nezávislé agentúry, Máme pravidlá, ktoré pokrývajú dobre fungovanie. My našu úlohu budeme brať skutočne veľmi vážne, aby sme e, e, naplnili všetky body uvedené v vašom pláne. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem i vám, pán komisár, za vašu prezentáciu. Parlament v minulosti bol veľmi trpezlivý. Skutočne veľmi trpezlivý, pokiaľ ide o pomalosť výsledkov ITERu a trpezlivý i z hľadiska rozpočtu. Počas veľa rokov parlament e, schváloval financovanie ITERu a dokonca sme schválili i extra dodatočné financovanie ITERu, takže počas posledných rokov sme boli mimoriadne, mimoriadne trpezliví s ITERom. Tiež sme vás podporili z hľadiska rozpočtu, ako som povedal, ale zdá sa, že nie všetky členské štáty e, to podporujú a pani predsednička to už spomenula v otázke, ktorú vám predtým položila. Zdá sa, že v roku 2013 napríklad sedem členských štátov e, meškalo s platením príspevkov ITERu a to tomu projektu nejako nepomohlo. Čiže k otázke, ktorú položila pani predsednička, by som chcel vedieť, či bolo možné pre výbor pre rozpočet, aby dostával pravidelné aktualizované informácie o príspevkoch zo strany členských štátov. Myslím, že by to bolo veľmi dobre z hľadiska monitorovania pokroku ITERu a to by zároveň uľahčilo rozpočtové diskusie s radou. A druhá otázka, ktorú mám, sa týka FC. Nie som si úplne istý, ale chápem, že keď sme diskutovali o financovanie FC, eh, z viacerých eh, častí boli eh, presunuté prostriedky Connecting Europe a pri, pri ITER a vtedy sme sa dozvedeli, že ste urobili záväzok, pán komisár, že peniaze z ITERu budú uhradené v rozpočtu ITERu. Ja by som chcel len vedieť, či to stále platí. Viem, že v roku 2013 e, Európsky parlament vyžadoval správu o príspevkoch e, všetkých členských štátov, vrátane vecných príspevkov a viem, že tá situácia bola rozličná pri spoločnom podniku, aj for, keďže toto nie je verejno-súkromné partnerstvo, nie sú tu takéto príspevky zo strany priemyslu, ktoré treba hodnotiť. Členovia Joint Undertaking Fusion for Energy, ako ste viete, a členské štáty Euratom e, a príspevok ich je 81,3% a ITER prispieva 80% príjmov a ďalšie e, členovia poskytujú členské príspevky. Pre Fusion for Energy nie sú príspevky tohto druhu in kind. Jediné sú zo strany Španielska ako hostiteľskej krajiny. Takže pýtali ste sa na väčšiu eh, transparentnosť. Myslím si, že spolupráca s mojimi službami a s týmto výborom je excelentná, takže ja sa ubezpečím ja chcem zabezpečiť, aby ste dostali čo najviac informácií. FC nemôže financovať ITER a je pravda, že 500 miliónov eur z EFORY rozpočtu sa dostalo do FC, ale do roku 2020 sa vrátia. Ale nie zajtra. Samozrejme, veľmi si ceníme vašu e, ochotu spolupracovať. Sú nejaké omeškania platieb v súčasnosti? E, nie som si toho vedomý, ale preverím si to v svojich službách. Takže preverím si to, ale nie som si vedomý nejakých zásadných omeškaniach v platbách, ale preverím si to a dám vám vedieť. Ak by bolo veľké omeškanie, tak by som bol zrejme informovaný. Áno. Nech sa páči. Pán kolega Savar. Ďakujem pekne, pán komisár. Myslím, že nie len ja, ale i ďalší kolegovia si veľmi vysoko vážime váš entuziasmus a vaše, vaše zasadenie za to, za riešenie. Nemám otázku, ale mám pripomienku a dúfam, že ju zohľadníte v následovných 12 mesiacoch, pretože je to o tom, čo ste povedali, že nové vedenie potrebuje čas. Nepotrebujú množstvo času, ale dostatok času musia mať. Starý svet, myslím tá metafora, by bola, že je to pavučia sieť. A toto je veľká pavučia sieť a možno dokonca i ani ten pavúk už nevie, už nepozná všetky tie vrstvy tejto siete a celý jej rozsah. Ale veľa ľudí v tejto miestnosti pozná metaforu filmu Matrix, a toto skutočne je taký matrix. Takže, čo chcem ja povedať je, že napriek tomu, že vidíme, že máte skutočne poctivú a úprimnú vôľu vyriešiť tieto problémy, no môj komentár je nasledovný. Predstavte si situáciu o 12 mesiacov a o 24 mesiacov. A keď som sa oboznámil s dokumentáciou, tak mi až prišlo zle, dostal som závrať, lebo nechcel by som byť vo vašej koži. Je tam také veľké množstvo rôznych vrstiev, e, hovorí sa v skutočnosti o 50 otvorených odporúčaní auditu a mnohé z nich ani nie sú vôbec e, navzájom prepojené. Preto hovorím o tejto matici a skutočne sú tam významné odporúčania ešte z roku 2010. Čiže keď budeme pokračovať a ITER bude ďalej pokračovať budúci rok a ten nasledovný rok, tak len dúfam, že budete mať odvahu, keď bude potrebné, aby ste tú e, hru skutočne naštartovali a odohrali, keď to bude nevyhnutné, ja vám v každom prípade prajem všetko najlepšie s vašou odvahou, keď si to bude vyžadovať. Vieme, že bude potrebné ďalšie absolutórium a situácia sa možno ešte zhorší. A potom už nebudeme môcť na, týmto, na tieto filmy sa odvolávať opäť. Ďakujem. Dve veci. Je pravda, že nová manažerská štruktúra bude potrebovať čas na implementáciu, musia prísť s návrhmi. Nebude to veľa času, pretože mnohé zmeny bude musieť, budú dennodenne musieť pridať, príjmať, ale veľmi seriózne beriem odporúčania e, auditu a nie je to niečo na 12 mesiacov. Čo sa snažím povedať je, že riešime všetky obavy, ktoré existujú teraz. Analizujeme monitoring implementácie denno, denne, nie o 12 mesiacov a my sa skutočne snažíme korigovať problémy a zlé, zlú prax, zlé praktiky z minulosti a snažíme sa byť transparentní, efektívni a dôveryhodní. Od prvého dňa. A komisia sa do toho zapojila a ja skutočne si to veľmi cením, že aj prácu pracovníkov komisie, ktorí dennodenne na tomto pracujú, preto ja nechcem zažiť nejaké veľké prekvapenie o 12 mesiacov. Teraz to praskníme. To, to je projekt, ktorý je skvelý projekt. Pokiaľ príde k prielomu, môže viesť k zásadnému, skutočne prielomu z hľadiska energetického mixu a dobrá vec je, že sme zapojení a naše spoločnosti vyvinuli tieto technológie. Čo je veľká príležitosť, je to jedinečný projekt, ktorý je iný. Tá sieť je veľmi komplikovaná a tá, takáto štruktúra s takým množstvom agentúr, ktoré musia kooperovať s príspevkami nielen finančnými, ale i vecnými, to je skutočne veľmi komplikované a my to musíme zjednodušiť. A musíme to urobiť pochopiteľnejším, čiže zavádzame manažerské štruktúry, ktoré budú riešiť situáciu ako pri privátnej firme, pri súkromnej firme i s akcionármi, ktorých v súčasnosti máme. Benefity tohto projektu z hľadiska budúcnosti sú obrovské. Pokiaľ dôjde k tomu prielomu, bezpečnosť dodávok bude zabezpečená, zmení celé vzorce E, vnímania budúcnosti, dekarbonizácia našej ekonomiky a podobne. A staneme sa takýmto lídrom týchto nových technológií. Sú, existujú niektoré technológie, v ktorých nesme lídry, ale tu budeme od samotného začiatku a my musíme zabezpečiť, aby pri uh, primeraných nákladoch, pri primeranom monograme a pri veľmi dobrej administratíve sa to podarí. A v spolupráci s vašim výborom, s rozpočtovým výborom a e, v spolupráci komisí to môže byť, môžeme dokázať. Nechceme o 12 mesiacov príjmať nejaké veľké komplexné rozhodnutia. Tie rozhodnutia sú veľmi e, komplikované. My, sme, my sa nemôžeme stiahnuť z tohto projektu. My sme túto zodpovednosť prijali iné strany sa môžu stiahnuť, ale musia zaplatiť a nebudú profitovať v budúcnosti z niektorých pozitívnych aspektov tohto projektu. Takže je to v skutku ako sieť, ako ste to povedali, je to tento matrix, je to skutočne komplikované, veľmi sofistikované, ale veľmi sa mi páči myšlienka make it simple, zjednodušiť to, stať sa efektívnejším, pochopiteľnejším pretože je potrebné niekomu, pretože je veľmi komplikované vysvetliť niekomu, ako tento projekt funguje, aby sa urobil jedna, aby sa urobil jeden krok, existuje množstvo krokov, kde to musíme vidieť, kto to urobí, verejné obstarávanie, dodávka komponentov, ako je to všetko v súlade s ďalšími eh, krokmi projektu. Je to prvýkrát, čo to robíme. Žiadna skúsenosť z minulosti neexistuje. Je to no, niečo nové pri všetkých týchto položkách, no musíme to skutočne zjednodušiť, dobre administratívne pracovať a predpokladám, že počas navštevy to môžeme urobiť, aby každý otázky si zodpovedal a keď prídete na navštevu a potom budeme môcť byť sebavedomejší, že po 12 mesiacoch to celé nepraskne, ale že všetci budú splňať svoje záväzky. Na vysvetlenie. Samozrejme, ja nehovorím o tom, aby sme to všetko e, zničili. Nehovorím o vedeckých výdobytkoch, ktoré budú proste neuveriteľné. Hovorím o tom, ako sa to riadi, e, riadi ako sa vynakladajú prostriedky Pozrite sa, ja som v tejto funkcii e, nový človek, ale keď analizujem, čo sa udialo v minulosti, nepáči sa mi to, ako sa to riadilo a preto som podporil zmeny. Pretože parlament má e, môže, e, nás môže oprávnenia kritizovať. Ale my sme veľmi starostlivo volili nových ľudí, aby sme mali primeraných eh, kandidátov na jednotlivé funkcie, ktorí majú potrebné zručnosti a kvalifikáciu na riešenie existujúcich problémov. Eh, potrebujeme ľudí, ktorí dokážu eh, jednať s vrcholovými predstaviteľmi, mm, ktorí sú tak dôležité, pretože aj osobné vzťahy sú veľmi E, užitočné, keď dialog beží, štruktúry fungujú. V opačnom prípade treba to veľmi usilovne e, koordinovať. Chápem, e, čo vás nepokojuje. Veľmi dobre si uvedomujem, že podporujete všetky potenciálne výdobytky, ale pôjde o obrovskú zmenu. Najväčšiu zmenu až v dejinách ľudstva keďže ste bývalým členom tohto výboru. Zrejme, chápete, ďakujem pekne, pani predsednička, vážny pán komisár. Pri tak zložitom projekte je jasné, že mnohé veci sa nepodarili 6, 6 miliard i 13 členov neplatia svoje príspevky chápem e, kolegov z výboru, e, ktorí sa tým dávnejšie zapodívajú, že to nefunguje. Mm, pokiaľ ide optimizmus pána komisára, e, zdieľam ho, som presvedčená, že nové vedenie dokáže otočiť to, mnohé veci v oblasti priemyslu a finančného riadenia nefungovala, pretože e, e, chýbalo náležité riadenie na úrovni jednotlivých e, štruktúr a noví ľudia majú skúsenosti z priemyselných odvetví aj v oblasti riadenia a, hádam, dokážu integrovať E, dať to dohromady a že teraz vznikne nový akčný plán v novembri s novými predstavami o nákladoch, s novými e, termínmi a v tomto novom akčnom pláne e, s novými predstavami bude dobre sa dohodnúť aj s našim parlamentom, s výborom, zabezpečiť E, monitoring aj zo strany komisie a treba sa dohodnúť s našim parlamentom a s týmto výborom s tým, aby sme odstranili nedôveru, aby e, e, došlo k pravidelnému informovaniu. A ešte dve ďalšie dôležité veci vplyv na hospodársky rast a zamestnanosť v Európe na úrovni 3 miliardy eur, ktoré sú zaviazané investícií 100 miliónov na výskumu, 300 miliónov verejné obstarávanie. To je obrovský impuls pre vysokotechnologické odvetvie a ďalej e, energetická e, sebestačnosť e, Európy. Hovoríte o tom, že nové energie, v ktorých Európa má vedúce postavenia a kde Európa dokáže dodať technológie, takisto ako Američania v prípade e, frackingu. E, tí e, počas viacerých rokov investovali do e, nových technológií a v súčasnosti dokonca e, minulý rok sa stali e, najväčším producentom plynu, e, e, e pretože predtým e, investovali obrovské miliardy. Takže naozaj vidíme e, obrovské možné potenciálne prínosy e, v prípade, že sa projekt podarí a zabezpečí zaistí energetickú bezpečnosť Európy. To je obrovská téma. Nepochybne prínosy v oblasti zamestnanosti a technologického rozvoja e, sú nespochybniteľné. K nemu dochádza ale dotkli ste sa e, e, veľmi dôležitého aspektu E, e, e, účasti Európskeho parlamentu v budúcej konfigurácii tohto projektu. Musíme mať v tom jasné, keď hovoríme o novom finančnom výhľade Európsky parlament s tým bude musieť súhlasiť tým, aby sme získali podporu parlamentu, musíme eh, angažovať parlament, musíme zabezpečiť transparentnosť a poskytovať dostatok informácií. Som pripravený byť maximálne transparentný a poskytnúť eh, maximum informácií. Ale samozrejme musíme monitorovať, ako to funguje Máme určitý počet eh, hlasov v riadiacich orgánoch, v organizačných štruktúrach tohto projektu a budeme eh, sa snažiť, aby eh, záväzky sa plnili, ale súhlasím, že musíme konštantne trvalo informovať parlament a samozrejme zverejníme akčný plán potom, ako sa schváli 19. novembra a odvtedy budeme e, poskytovať podstatne viac informácií, budeme robiť maximum a budeme mať aj nové príležitosti. Pán Jonas Svember, e, nový e, rediteľ spoločného podniku, bude sa musieť postaviť pre tento výbor a vy budete zase mať obrovskú príležitosť aby ste získali informácie, aby ste viedli s ním otvorený dialog o tom, ako sa budú uskutočňovať všetky rozhodnutia v tejto organizácii. Som presvedčený, že absolutorium e, e, tohto roku bude mimoriadne zaujímavý. Máme nové manažerské štruktúry, máme e, obrovský počet odporúčaní Európskeho parlamentu z minulého roku, to znamená, že počas eh, jeho prítomnosti budeme si musieť overiť, nakoľko eh, sa splnili jednotlivé odporúčania a som presvedčený, že ešte pred samotným procesom eh, absolutória prebehneme viackrát tieto odporúčania. Som presvedčený, že pôjde o pozitívne skúsenosti, pretože v, keď sme vyberali nového riaditeľa spoločného podniku, Zistil som, že pán Johnson Semer má jasnú predstavu o tom, že treba e, e, veľmi úzko spolupracovať e, s parlamentom v otázke činnosti Fusion for Energy a očakávam veľmi otvorený dialog medzi pánom rediteľom a vašim výborom v rámci procesu absolutoria na budúci rok a dúfam, teda viem, že tento proces bude veľmi komplikovaný, pôjde o nové problémy, nové požiadavky, ale dúfam, že bude tam priestor aj pre vzájomné pochopenie. Nerobte si e, obavy. <laughs> Určite budeme mať otvorenú výmenu a som o tom presvedčený najmä e, za vašeho predsedníctva. Nebude to jednoduché pre pána Svimbera. Pre neho to bude veľmi jednoduché. Ospravedlňujem sa e, Niektorí z nás e, potrebujú viac času, aby sa viedrili. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne, pán komisár, za poskytnuté informácie. Naozaj je to veľmi zložitý e, e, proces. Je to zrejme chytré Robinson. Ide o finančné príspevky ide o rôzne e, formy pomoci jednotlivých štátov a ozaj sú tu e, problémy, je to dôležitý problém, mať optimistický pohľad na budúcnosť ITER, ale musím sa priznať, že som menšie optimistka než vy. Keď e, spolu s výborom sme tam cestovali, zistili sme, že naozaj ide o obrovský projekt. Nemáme však všetky potrebné informácie ohľadom tohto projektu a, a zrejme to vysvetľuje, prečo e, došlo k e, prekročeniu rozpočtu, čiže v polovici e, samotnej činnosti meníme e, riadiace štruktúry. Pán Bigl, poznali sme ho pomerne e, veľa, potom tam bol predstaviteľ Japonska, ale otázka, ktorú by som chcela položiť, súvisí s financovaním napríklad e, e, keď sa Eh, hovorí financovaný v Spojených štátoch, eh, tam sa kladie veľmi veľa otázok. Eh, vyjadrujú sa určité pochybnosti. A ako to vyzerá s príspevkom Ruska, prípadne Japonska po havárii v Fukushime? Hovorí sa o tom, že dôjde k určitým priťahom pri dodaní zariadenia pre projekt ITER. Viete o tom niečo? Takisto otázka ohľadom všeobecnej realizovateľnosti projektu ITER ako to vyzerá v súvislosti s e, problémami pri výstavbe samotného generátora? Máte o tom nejaké vedecké poznatky? Existujú e, určité e, oblasti, kde chýba technologická odozva. Treba zrejme zvolať odborníkov z Spojených štátov, Francúzska, z ostatných štátov, aby sme sa dozvedeli viac, nakoľko je tento projekt reálny som e, e, z vedeckej obci a mám otázky ohľadom e, realizovateľnosti samotného projektu. Podporili by ste vytvorenie expertného výboru, ktorý by sa zapodoval otázkou realizovateľnosti samotného projektu? Naj zložitejšie otázky sa vyskytujú vždy na konci schôdze naozaj e, e, e, sú tu rôzne otázky. Čo sa deje v Spojených štátoch a nakoľko je z vedeckého hľadiska projekt realizovateľný? Komisia vie, aké diskusie prebiehajú v Senáte a v Kongrese ohľadom príspevku Spojených štátov do tohto projektu. Spojené štáty plne participujú v projekte v ostatných rokoch v rozpočte podporili aj potrebné zmeny projektu rozpočtový proces v Spojených štátoch sa ešte neskončil. A predpokladám, že Spojené štáty v tomto roku poskytnú e, svoj finančný príspevok, ako aj minulé. Vždy prebiehajú takéto diskusie. Mm, druhá otázka. E, Realizovateľnosť samotného projektu e, sa musí posúdiť na začiatku projektu a nie v polovici realizácie a po rozbehnutí projektu treba zaistiť e, náležitú realizáciu. Budem úprimný, zatiaľ som sa sústretil na administratívnu stránku tohto e, projektu a som sa nevenoval e, vedeckému hľadisku. Do budúcnosti hodlám to robiť intenzívnejšie. Ale máme tú novú infraštruktúru a mojou prioritou bolo splniť odporúčania tohto výboru v otázke absolutória, zabezpečiť e, e, lepšiu e, integráciu, keď spolu s parlamentom, teda keď budeme príjmať návštevu parlamentu, budeme riešiť túto otázku. Teraz spolu s administrátormi sa snažíme zefektívniť využívanie finančných prostriedkov. Diskusia o tom, či je to reálne alebo nie, pre mňa je vedľajšia. To je veľký projekt som vždy optimista, ale či e, ukladanie uhlíka alebo tento projekt, e, myslím si, že treba sa vložiť e, do projektu, do týchto investícií. V polovici obdobie realizácie vymýšľame inovácie v rôznych smeroch projektu. Európske podniky vytvárajú nové technológie, pretože ide o jedinečný projekt. E, v súčasnosti som sa e, sústredne nevenoval tomu, nakoľko je projekt realizovateľný. E, chcem, aby projekt fungoval, aby sme reálne vyhodnocovali náklady, aby sme vedeli ukočírovať tieto náklady. V minulosti som pôsobil ako minister a e, som zodpovedal za investície a veľmi mi záleží, e, aby sme udržali kontrolu e, verejnej výdavky, kontrolu za verejnými výdavkami. Mm, samozrejme, to tre, vyžaduje veľké nasadenie a budem sa snažiť učiť ale keďže nie som vedec, musím začať z nuly. Pri riadení verejných e, e, e, zdrojov mám určité skúsenosti, ale v otázke e, jadrovej syntézy e, musím sa priznať, nie som až taký skúsený. Et concernant le Japon, čo sa týka Japonska, máte nejaké novinky? Áno, Japonsko plne prispieva, pokiaľ viem. Japonsko platí skôr v naturáliách takzvané, než by posielalo peniaze. Áno. Plne prispievajú e, tak, ako im bolo určené. Alebo aspoň tak mi bolo povedané. Ja dôverujem vašej predsedničke, že ona na tom popracuje kolega Stas, Ďakujem za to, že sa skutočne usilujete, čo sa týka tých riadiacich štruktúr, aby sa to tam dalo do poriadku. Takže taktiež sa pozeráte na ten akčný plán. Taktiež ďakujem za tú ponuku vyslať delegáciu aj s poslancami ja som býval spolupredsedom delegácie, ktorá už tam bola na návšteve z tohto výboru, z výboru pre, a za výboru pre rozpočet. A ako povedala pani Gresle, ešte sme tam toho nemali možnosť veľa vidieť, ale od tej návštevy už uplynulo niekoľko rokov. No a vy vo svojom vystúpení ste povedali, že momentálne sa nebude nič meniť na viacročnom finančnom rámci, takže viac menej poznáme náklady do roku 2020. Avšak nie je vylúčené, že dojde k nejakým ďalším oneskoreniam a že možno by bolo treba požadovať ďalšie financie. Takže pýtam sa, máte už nejaký približný prehľad o tom, aké čiastky by to boli. Alebo si jednoducho hovoríte, uvidíme, možno sa situácia po roku 2020 ešte zhorší. Druhá vec, ktorá ma zaujíma, je to, čo ste hovorili o tom obrovskom príspevku ITERu k energetickej nezávislosti a k boji boj proti e, zmenám klímy. My sme tam robili na návšteve v roku 2008 a bolo nám povedané, že ten prvý pokusný reaktor, ktorý by mal teda produkovať energiu e, rýchlo, takže ten by mohol nám dať predstavu o tom, ako to zaplánovať do roku 2050. No a ten konečný reaktor, ktorý by mal dodávať skutočnú komerčnú energiu, ten je plánovaný na rok 2080. Takže tieto časové údaje sú naďalej platné, alebo je to treba ešte posunúť ďalej do budúcnosti? Pretože to komerčné využívanie reaktoru pre jadrovú syntézu, tam zaznela tá informácia o roku 2080. No a otázka je teda, ako takýto projekt prispieje eh, k boju proti zmenám klímy, pretože viete, že do roku 2080 musíme urobiť veľa krokov, aby sme zvíťazili v tomto boji. Už klimatické zmeny, tým teraz začnem. To je výzva ktorú máme pre toto storočie. do roku 2100 musíme plne dekarbonizovať priemysel, hospodárstvo. No, uvidíme, ako to bude vyzerať, až implementujeme akčný plán, pretože do tej doby nemám, nemôžem mať presné údaje. Ale po 19. novembri budeme schopní informovať parlament o novom harmonograme a budeme mať väčšiu istotu. Nehovorím, že tie náklady ešte nevzrastú, ale hovorím, že v priebehu tohto finančného obdobia nebudeme musieť nič navyšovať. Bude to dostatočné. Budú tam určité skl- časové sklzín. To neznamená, že ten projekt nebude trochu drahší, že sa nenavýšia tie náklady. Ale čo sa týka zvýšených nákladov, tak tie tam budú, pretože musíme určiť kom- konkrétne štruktúry, máme rezervný fond, aby sme sa nemuseli e, spoliehať 100% len na európsky rozpočet. Takže čo týka finančného výhľadu do roku 2020, tak tam to tak ostane. Ale po 19. novembri potom budeme poznať presné finančné náklady a budeme mať jasnejší prehľad o tom, čo budeme potrebovať do budúcnosti, čo sa týka Mm, harmonogramu a od finančných potrieb. No už takéto projekty tak atrakt, tie nie sú až také atraktívne, pretože atraktívnejšie sú krátkodobé projekty. Tie si spustíte a o 5 rokov, keď sa vám blížia voľby, tak už vidíte výsledky. No a čo sa týka projektov v rámci boja proti klimatickým zmenám, tak tam je to väčšinou taký dlhodobejší proces, ale máme zodpovednosť za budúcu generáciu. A potrebujeme čistú energiu. A chceme zistiť v každej oblasti, ako vyrábať takúto čistú energiu. No čo sa týka bezpečnosti dodávok, tak sa nesmieme musieť spoliehať na krajiny, ktoré dodávajú fosilné palivo. No a medzi tým musíme v Európskej únii zaručiť bezpe- bezpečnosť dodávok a zároveň spustiť naše politiky v oblasti ochrany klímy, boja proti klimatickým zmenám. Toto je veľmi komplexný projekt. Chápem tú analógiu Matrixu alebo pavúčiny. Je to komplikované. Musíme peniaze daňových poplatníkov využívať zodpovedne a som si istý, že váš výbor bude takto aj postupovať. Ďakujeme pekne. Pán komisár, obávam sa, že sa opäť uvidíme. A ďakujeme za všetky vaše odpovede. Tie informácie, ktoré ste dnes oznámili, tak si všetky zapíšeme a radi sme si vypočuli. Taktiež ma zaujím, by nás zaujímalo, čo sa bude prezentovať na rade ITER v novembri. A teda v podstate ten dnešný bod programu musím len posunúť na neskôr. Budeme v kontakte, pretože pre nás ITER je skutočne dôležitým projektom. Máme taktiež tú úlohu že musíme efektívne riadiť zdroje. A určite je pre nás povzbudením, čo ste nám dnes povedali a budeme vás prevázať na vašej ceste k novým technológiám. Prajeme vám ešte pekný večer, ale my všetci ostatní tu ešte musíme ostať, pretože máme ešte jeden bod programu. Transparentnosť, zodpovednosť a integrita európskych inštitúcií. Je to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 poďakovať kolegom zo sekretariátu za ich podporu. A predovšetkým chcem poďakovať Transparency International, agentúre, ktorá Európskej inštitúcii hodnotila niekoľko rokov a pripravila správu o integrite EÚ. Tam sú obsiahnuté detaily ohľadom boja proti korupcii a podvodu v európskych inštitúciách a hovorí sa tam o metodách, ktoré inštitúcie využívajú, aby minimalizovali riziko. správe sa analizuje, analizujú európske inštitúcie veľmi pozorne. Vo februári 2014 komisia zverejnila správu, ktorá sa nezaoberala len situáciou 28 členských štátoch, ale rozoberala prípady v týchto 28 štátoch, avšak taktiež tam bola 29. kapitola ohľadom fungovania Neprišli tam žiadne konkrétne návrhy v rámci dokumentu, pretože samozrejme na národnej úrovni e, podvod a korupcia spôsobujú problémy, ale Máme určite síce nástroje k dispozícii, ale tie sú nedostatočné. Tak dá sa predpokladať, že s podobnými problémami sa stretneme aj na úrovni európskych inštitúcií. Preto je dobré, aby sme opäť zvážili rámec boja proti korupcii. Tu napríklad by som povedal, lebo som hovoril o prípade Dali alebo Staničev, alebo Oltis, to je nedávny súdny prípad. O týchto prípadoch diskutovali napríklad koordinátori nášho výboru, ktorí sa zaoberali touto témou. A to znamená, že nestačí len vypracovať konkrétne pravidlá, pretože naši občania, alebo veľa našich občanov, až 60 si myslí, že na úrovni Európskej inštitúcii prevláda korupcia a 52 respondentov si myslí, že európske inštitúcie nedostatočne bojujú proti korupcii. Ja sa snažím prisniesť v texte takú syntézu hlavných bodov. Je dôležité aplikovať pravidlá, ktoré máme k dispozícii, ale je treba zaviesť aj prísnejšie a jasnejšie pravidlá. A teraz pár slov ku konkrétnym návrhom. Boj proti korupcii a zároveň opatrenia, ktoré by sme mali opatriť, v boj proti korupcii, tu je veľmi dôležité zlepšiť prístup našich občanov k dokumentom, sprísniť pravidlá predovšetkým s ohľadom na konflikt záujmov. Zároveň je zásadná, aby každá európska inštitúcia prijala vlastné internet pravidlá, ktoré by taktiež bojovali proti e, korupcii. A taktiež tu máme pravidlá týkajúce sa tzv. whistleblowerov. To sú ľudia, ktorí upozorňujú na nekalé praktiky a taktiež je treba prijať etický kódex pre každú európsku inštitúciu. Tak, aby toto prostredie integrity a bezúhodnosti sa stiahovalo na všetky inštitúcie. Ďalej je tu tak otázka tzv. otáčavých dverí. Aj tam musíme mať prísnejšie pravidlá, ktoré budú jasne definovať túto situáciu. Ďalej sú to pravidlá týkajúce sa bývalých úradníkov, ktorí by sa chceli zamestnať napríklad v súkromnej sfére je treba definovať to prechodné obdobie pre týchto zamest- bývalých zamestnancov orgánov verejnej správy. Taktiež je zásadné vytvoriť právny základ ktorý by sa vzťahoval na rôzne nátlakové skupiny, e, registrov, e, rôzne, restriku, e, registru lobbystov. A je smutné, že rada ešte stále neprijala vlastný etický kódex. Ja v mojom texte žiadam aby rada spolupracovala s našim výborom a taktiež s Európskou komisiou, aby rada vyriešila túto situáciu, aby sme odstránili aj problémy, ktoré súvisia s postupom absolutória. Taktiež žiadam, aby jednotlivé inštitúcie uplatňovali jasné pravidlá, aj pravidlá, ktoré sa týkajú vylúčenia uchádzačov v konkrétnych prípadoch alebo napríklad v súvislosti s rizikom nekompatibility v rôznych prípadoch, aby teda mohlo dôjsť e, k vylúčeniu uchádzačov o verejné zákazky. Ďalej žiadame, aby Európska komisia analyzovala dopady boja proti korupcii a vytvorila určitú všeobecnú politiku a pravidla v tejto oblasti, aby teda možno prišla s nejakým novým legislatívnym návrhom na úrovni Európskej únie, ktorým by posilnila boj proti korupcii na národnej aj celoeurópskej úrovni. Taktiež zároveň požadujeme, aby v druhej správe Európskej komisie, ktorú v tejto oblasti očakávame, to je tá dvojročná správa, tak očakávame, že táto správa bude pripravená neodkladne, aby, a že bude podrobnejšia než tá prvá správa ktorá bola už zverejnená. Samozrejme sa teším aj na vaše návrhy a nápady 9. novembra je lehota na zasielanie pozmenujúcich návrhov a v našom výbore budem hlasovať 1. decembra. Vo výbore AFKO sa predpokladá diskusia 19. novembra k tomuto textu. Ďakujem za pozornosť a teším sa na vaše pripomienky. Ďakujeme. To je dosť komplexné stanovisko, ktoré obsahuje veľa bodov. Ako prvý byť hovoriť kolega Jávor. Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, és szeretném... Ďakujem. No, rád by som na úvod poďakoval pánu Gigoldovi z výboru AFKO pretože on pripravil skutočne skvelý návrh správy vo výbore AFKO a taktiež chcem poďakovať pánu Dojčovi za jeho prácu. Hovoril o viacerých rôznych prvkoch. A teraz by som rád sa vyjadril v tom zmysle, že pokiaľ by len malá časť toho, čo navrhujete, bola implementovaná v Maďarsku, tak aj tam by to významne znižilo, znižilo mieru korupcie. Ale môžeme súhlasiť s väčšinou tých návrhov. Avšak chcel by som sa teda vyjadriť, nadviazať na vyjadrenia, ktoré tu zazneli. Poprvé, spravodajca povedal, že musíme e, prešetriť e, otázky týkajúce sa konfliktu záujmov, že je treba posilniť súčasne platné pravidlá. Avšak, keď hovoríme o konflikte záujmov, tak väčšinou hovoríme o úradníkoch. Avšak existuje oblasť, ktorú tak podrobne neskúmame a to sme videli predovšetkým v nedávnej dobe, napríklad v oblasti alebo v tom škandále s, s Volkswagenom. V mnohých prípadoch sú tam do toho zapletení úradníci, ale aj poslanci Európskeho parlamentu hm, hrajú určitú úlohu v rámci automobilového priemyslu. Takže tu by sme taktiež radi sprísnili pravidlá pre poslancov, ktorí pracujú v našich inštitúciách. A ja mám ten dojem, že čo sa týka takýchto poslancov, tak parlament je príliš zhovievavý. A parlament nevyzerá to, že by chcel riešiť takéto konflikty záujmov. Ďalej je tu ochrana e, tých informátorov, ľudí, ktorí upozorňujú na nekalé praktiky, o tom hovoril pán Deutsch, to je dôležité, ale mm, máme predsa v platnosti alebo platné pravidlá, vzťahujte sa na takýchto ľudí, máme pravidlá, ktoré ich majú chrániť. Takže toto, tuto je určitá povinnosť. Musíme, musí sa povedať, či došlo k podvodu, ale pokiaľ chceme týchto informátorov chrániť, tak ich taktiež musíme chrániť pred tlakom. Tie pravidlá, ktoré máme sú možno vhodné na ochranu informátorov, ale nie sú dostatočne využívané. A my ich máme, tak už ich musíme len implementovať. Správa o ochrane finančných zájmov Európskej únie by sa taktiež mohla touto témou zaoberať, témou informátorov. A ešte na záver, pani predsednička, čo sa týka politiky súdržnosti. Tak e, sú rôzne investície a verejné súťaže. A ako viete, tak podľa nových pravidiel sa tam niektoré veci zmenili. Nové pravidlá boli schválené v členských štátoch, ale myslím si, že my by sme mali vytvoriť európsku databázu, ktorá by obsahovala údaje ohľadom rôznych e, nekalých postupov, ktoré boli zaznamenané korupcia, podvody a tak ďalej. Napríklad, keď sa zaznamená podvod v rámci nejakej verejnej súťaže. Takže bolo dobre možno mať databázu, ktorá by obsahovala aj takéto informácie. Napríklad korupcia pri využívaní európskych fondov, tak je treba konať, pokiaľ dojde k takýmto podvodom. Je treba túto korupciu znížiť na minimum. Na no momentálne máme o verejných súťažiach v členských štátoch vymenované informácie. Ďakujem. Kolega Pirinsky. Ďakujem, pani predsednička. Niekoľko pozorovaní z mojej strany. Ako <clears throat> spomenul spravodajca, urobil skutočne veľmi dobrú prácu pri sumarizácii hlavných bodov, ktoré AVKO viac menej e, rozpracováva do správy týkajúcej sa transparentnosti v boji proti korupcii a vo všeobecnosti pri zavádzaní štandardov postupov pre EU inštitúcie, ktoré sú dostatočne kodifikované a e, dobre monitorované. V tejto súvislosti by som rád iba požiadalo isté vyjasnenie týkajúce sa návrhu vytvoriť nezávislú štruktúru pre dohľad nad aplikáciou rôznych kódexov správania, čo je konkrétnejšia myšlienka za takouto štruktúrou, ako by pasovala, zapasovala akú funkciu e, by, a účinnosť by mala. A zároveň by som, pani predsednička, rád nadniesol nasledujúce otázky a body, keď sa pozriem na predmet transparentnosť, zodpovednosť a integrita inštitúcií, možno, že by stálo za to, aby v stanovisku nášho výboru e, bol uvedený, bolo uvedené viac textu a viac by sme sa sústredili na širšie otázky spadajúce pod našu zodpovednosť, to je dobrý finančný manažment, správny finančný manažment a ochrana finančných záujmov ako špecifická vec, ktorá predstavuje našu hlavnú obavu. Máme neustále problém spojený s, od, s absolutórium a odmietaním rady zapojiť sa do toho a je dôležité, aby sme tento bod uviedli, ktorý už sa, tento problém sa ťahá už celé roky a neexistuje žiaden dôvod, pre ktorý by sme nemali vynaložiť úsilie a konečne dospeli k nejakému riešeniu, nemôže to takto ďalej pokračovať. A potom otázka finančných záujmov. Tu som opäť presvedčený o tom, že by sme mali vynaložiť úsilie na aplikovanie kritérií ekonomickej efektívnosti a účinnosti ako centrálnej, centrálneho bodu pri správnom finančnom riadení a pri ochrane finančných záujmov pri preskúmaní e, rôznych javov a tendencií a vývoja spojeným s nezrovnalosťami, s prípadmi podvodu, e, pozrieť sa, aké sú dôvody týchto javov. Je to spojené s tým, ako sú regulované inštitúcie v štatútoch, v rôznych nariadeniach, alebo sú to zámerné porušenia pravidiel Európskej únie, inštitúcií Európskej únie. Takže v podstate podporiť tú hlavnú časť tohto stanoviska a zdôrazniť potrebu zavedenia e, štandardov, vynutiteľných štandardov, e, kódexov a zdôrazniť otázku korupcie. Pokiaľ ide o naše stanovisko, stanovisko nášho výboru, viac by sme sa mali zamerať na absolutórium a ochranu finančných záujmov, ktoré je špecific, našou špecifickou oblasťou. Ďakujem. Srdečná vďaka. Pán spravodajca, na záver, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Rád by som poďakoval kolegom za dôležité príspevky. Z ich strany rád by som spomenul také tri oblasti alebo tri body, ktoré už boli spomenuté. Súhlasím s kolegom Benediktom Javorom. Myslím, že v každom členskom štáte, v každom z 28 členských štátov, ako i v rámci európskych inštitúcií, existuje stále veľké množstvo práce na zlepšení pravidiel upravujúcich túto oblasť. Súhlasím, že v týchto, na týchto 29 miestach, ktoré boli identifikované, 28 členských štátov plus európske inštitúcie, stále tu existujú medzery a môj text sa snaží zlepšiť túto situáciu e, kde existujú ešte medzery. Napríklad vyriešenie otázky konfliktu záujmov. Je jasné, že tvorcovia politik to musia preskúmať, musia sa tomu venovať. Môžeme si premyslieť súbor pravidiel, ktorý by mohol fungovať vo viacerých členských štátoch. V súčasnosti maďarský poslanec e, sa nenachádza v situácii, kde e, pokiaľ je aktívne zamestnaný v nejakom sektore a po škandáloch, ktoré sme mali, e, máme regulácie, ktoré zabraňujú tomu, aby maďarskí poslanci aby maďarskí poslanci mohli okrem výkonu svojho parlamentného mandátu, aby mohli uh, mať príjmy zo súkromného sektora. Čiže myslíme si, že je skutočne dôležité, aby eh, si krajiny zvážili príslušné opatrenia a prijali potom eh, návrhy. Ďalší bod, ktorý bol spomenutý. Ja som mladým členom, e, zatiaľ europoslancom som len 6 rokov, ale na začiatku môjho prvého funkčného obdobia Európska únia začala aplikovať novú inštitucionálnu metódu a to znamenalo, že Eh, nezávisle od DG, danej DG sa vytvoril jeden systém v rámci Európskej komisie, odhľadnúť od generálneho riaditeľstva. A v súčasnosti môžeme povedať, že tento systém funguje pomerne dobre. Samozrejme, má ďaleko od dokonalosti, ale už nemáme jednotlivé generálne riaditeľstva ABCDE, ktoré by samotné e, robili výzvy na verejné obstarávanie so svojimi vlastnými pravidlami. V súčasnosti výzvy na tendre idú podľa spoločných pravidel verejného obstarávania a myslím, že všetci potrebujeme kódexy, etické kódexy a pravidlá ku konfliktom záujmov, ktoré sú identické a mal by existovať jeden súbor týchto pravidiel a odhľadnúť od organizácie, aby sme mohli zharmonizovať pravidla, ktoré upravujú takéto etické kódexy v rámci EU inštitúcií. Podl- opäť e, zistujeme, neustále v niektorých inštitúciách a v niektorých agentúroch, že e, tu existujú e, trošku také exotické, špecifické pravidlá. A myslím, že keď budeme mať tie hlavné pravidlá, pokiaľ budú spoločné, tak tomuto problému sa budeme môcť vyhnúť. Hovorili sme o UPS absolutóriu pre radu a existuje tu problém, ktorý sa neustále vracia a myslím, že budeme musieť opäť e, potvrdiť naše návrhy v tomto texte, pokiaľ ide o absolutórium pre radu a dúfam, že sa nám podarí prísť s dodatočným stanoviskom a prispieť tak k tomto textu. Ďakujem pekne. Thank you, Madam Chair. Ďakujem pani predsednička. Myslím, že e, jednotlivé príspevky jasne ukázali, ako komplexná oblasť transparentnosti a integrity je. V podstate zahrňa celú škálu pravidel, politik a postupov. A hlavný problém je samozrejme otázka, či máme pravidlá, ktoré potrebujeme, či sú zavedené tieto pravidlá, potrebujeme lepšie pravidlá alebo lepšie implementáciu týchto pravidel. Myslím, že odpoveď Junckerovej komisie je, že v skutočnosti, a to je zahrnuté i v politických usmerneniach pána Junckera, sú oblasti, kde by sme mali urobiť pokrok, kde komisia aj išla, najmä oblasť regulovanie lobistických činností ako e, riešiť tých, ktorí sa snažia ovplyvňovať tvorbu legislatívy a politik ako iste viete, prvý krok, ktorý prijala Junckerová komisia, bola zverejniť všetky stretnutia komisárov, kabinetov, e, generálnych riaditeľov s lobbystami na webovských stránkach a majú byť zaregistrovaní v spoločnom e, registri transparentnosti, ktorá komisia vedie spolu s parlamentom. Existuje jasný záväzok, aby tento register bol povinný a komisia onedlho e, spustí verejné konzultácie v tejto oblasti, prvnež sa vytvoria potrebné kontakty s parlamentom a radou, aby sa tripartitne e, urobili kroky k tomuto povinnému registru. Takže tu sme prišli s jasnými novými záväzkami. V ďalších oblastiach by sme radšej zaujali stanovisko, že pravidla viac menej existujú Čiže keď sa pozrieme na pravidla staff regulations, implementačné pravidla, ktoré komisia uh, prijala k whistleblowing uh, správanie, pokiaľ ide správanie komisárov, etický kódex a podobne, tu si myslíme, že v princípe ten rámec existuje, takže neexistuje tu nejaká potreba nových pravidiel alebo podrobnejších pravidiel, ale ide tu skôr o dobrú implementáciu toho, čo máme. Nepôjdem teraz do všetkých podrobností. Ak budú špecifické otázky, tak rád môžem i prejsť do hĺbky a poskytnúť vám väčšie podrobnosti. Ale toto je všeobecný pohľad komisie. Áno, existujú oblasti, kde pokračovať treba e, urobiť zmeny a potom sú oblasti, kde treba konzekventne naplňať pravidla, ktoré existujú. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem pekne. Ak by to bolo možné konkretizovať, bolo by to dobré. Tu vzdielame rovnaký názor, že máme mnohé pravidlá, ktoré sa neuplatňujú a podľa mňa je to vždy škoda, pretože potom tie pravidlá nemusíme ani vytvárať. Myslím, že e, otázka toho, kto má mandát, kto vykonáva mandát a kto vykonáva úrad, tu sú samozrejme pravidlá, ktoré platia a myslím, že my sa musíme venovať otázke, čo sa, stane, čo sa deje v členských štátoch a otázka e, konfliktu záujmov nás a potom osobné obchodné vzťahy ľudí, ktorí žiadajú na jednej strane o fondy a zároveň sú súčasťou tých, ktorí ich kontrolujú. Tu si myslím, že veľmi veľa je toho v tomto stanovisku a spoločne tam, kde sú medzery, keď sa pokúsime ešte naplniť tieto medzery, myslím si, že sme urobili niečo dobré. Deadline. Deadline je 9. november, termín a nie, ospravedlňujem sa, 28. oktobra, pani predsednička sa ospravedlnila a hlasovanie bude 1. decembra. Dobre, takže tento bod rokovania sme ukončili. Pokiaľ ide o rôzne, nemám žiadne žiadosti. Chcem povedať, že o 21.30 začne rozpráva o absolutóriu, ako i rady a všetci, ktorí majú rečnícky čas, prosím, využite tento čas. Uvidíme sa opäť na budúcej schôdzi 9. novembra o 15. a 10. novembra o 9. O 9. v Bruseli. Prajem vám pekný večer a končím schôdzu.